stanovisko rady eh, v prvom čítaní, tak ako to bolo prijaté. A máme stanovisko rady. Ehm, eh, funguje tu eh, od 18. januára 2013 sa končí plynúť termín. Ďalším bodom rokovania je otázka porušovania